odovzdám tie, ktoré boli teda schválené počas tejto schôdze. Preruš, ru, prerušujem alebo končím našu schôdzu. Tentokrát vám prajem naozaj dobrý, príjemný víkend.